l'ordine del giorno reca la discussione congiunta sull'Indonesia. Ďalej máme na program spoločnú rozpravu eh, vo veci Indonézie. Máme tu odporúčanie od pána eh, Žado. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi zdrava, ktoré sa dovažajú do EÚ. A potom, po druhé, je tu aj vyhlásenie komisie o dobrovoľnej dohode o partnerstve medzi EÚ a Indonéziu o presadzovaní práva a práve v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi e, z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ. Najprv 4 minúty, pán spravodajca Žado, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dobrý večer. Pán komisár, dobrý večer kolegovia. Ďakujem, že ste dnes večer e, prišli, aby sme hovorili o týchto dôležitých témach. Chcem e, poprvé povedať, že som spokojný, pokiaľ ide o ten proces, e, ktorý sa prejavil v tom jednohlasnom hlasovaní na výbore na, na túto tému. Takisto ďakujem aj tenovým spravodajcom, pani Kostinger, pani Berder, pán Martin, Zaredin, pán Murphy, Ďakujem za ich spoluprácu. Chcem pripomenúť, že mali sme teda jednohlasné hlasovanie vo veci tohto uznesenia na výbore, pretože na výbore pre e, medzinárodný obchod máme pocit, že toto je veľmi dôležitá téma a bolo tu naozaj odhodlanie vyslať jednoznačný signál aj na radu, aj na komisiu e, o tom, ako seriózne pracujeme a o tom, aké ambície máme, pokiaľ ide o e, verifikáciu v oblasti obchodovania s drevom a drevnými produktmi v prípade Indonézie, respektíve v minulosti to boli dohody aj s inými africkými krajinami. Takisto sa chcem poďakovať indonéským orgánom, veľvyslanectvám, všetkým aktérom, ktorí nám umožnili pracovať. Ako som povedal, e, povedali sme si, že toto je vážna téma a že e, chceme sa skontaktovať e, s relevantnými aktérmi, aj európskymi, aj indonéskymi, aby sme mohli pripraviť čo možno najkvalitnejšie odporúčanie, aby sme mohli dosiahnuť, že ten, e, tá dohoda, ktorú sa dopracujeme, bude najlepšia možná a aby e, garantovala, že drevo a produkty z dreva, ktoré dovážame do EÚ, naozaj splňajú kritéria trvalej udržateľnosti. E, táto dohoda s Indonéziou je mimoriadne dôležitá, pretože indonéský prales, alebo teda les, je veľký, patrí medzi tri najväčšie na svete a je to veľká e, výzva pre e, klimu, pre biodiverzitu a takisto aj veľká výzva zo strany obyvateľstva, ktoré žije buď v lese, alebo žije z lesa. A je to dôležitá dohoda, pretože poznáme dôležitosť obchodovania s drevom v Indonézii, e, obchodovanie aj voči iným azijským krajinám. Čiže je veľmi dôležité, aby tie licencie, ktoré sa odovzdávajú, mohli naozaj dávať e, dobré kritéria, alebo išli podľa dobrých kritérií e, v súlade s princípmi prvého obchodovania s drevom. Ako náhle, pokiaľ teda hlasovanie bude zatra pozitívne, ako náhle teda eh, parlament toto odsúhlasí, bude potrebné, aby komisia rozhodla na základe svojho hodnotenia, či systém verifikácie legálnosti eh, dreva alebo pôvodu dreva, či je eh, naozaj v poriadku a či je v súlade, v súlade s kritériami Európskeho parlamentu. My vieme, že existujú tam ešte aj isté nedostatky. A chceli sme to tu aj mm, presne pomenovať. Hovoríme o tom, že je tu nedostatok verifikácie v prípade e, dreva, ktoré e, pochádza z konverzie lesov, či už e, konverzie na polnohospodárske úlohy alebo na palmový olej. Vieme, že systém verifikácie súčasnosti nám hovorí, že ten e, proces e, udelovania tých povolení je e, nie úplne dobre fungujúci a že ten systém verifikovania identity nerozlišuje medzi produktami, ktoré boli certifikované a ktoré neboli certifikované v rámci celého toho procesu. Vidíme teda, že je tu snaha aj indonéských orgánov a ostatných aktérov v tomto sektore v Indonézii aj občianského nakoniec sektora Ehm, vím, že sa teda snažia, ale toto je jediná príležitosť, kedy Európsky parlament jasne môže e, vyjadriť, čo očakáva od Európskej komisie. Takže je to pre nás príležitosť naozaj to aj spraviť. Chcel by som povedať, že cieľ Európskeho parlamentu v tejto oblasti je taký, aby dohoda o dobrovoľnej spolupráci a tie e, licencie, ktoré budú e, potom udelované, aby splňali naše predstavy, pokiaľ ide o ochranu klímy, ochla, ochranu biodiverzity a trvalo udržateľné hospodárstvo v Indonézii. Ďakujem pekne slovo má komisár pani predsedníčka vážení členovia európskeho parlamentu dobrý večer Teším sa, že tu môžem vystupovať v tomto významnom bode cesty, ktorú sme, na ktorú sme sa vydali vo vzťahu k Indonézii. Indo, Indonézii. Stalo, začalo sa to v roku 2006, keď môj predchodca komisár Domas začal rokovať o partnerskej dohode. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať spravodajcovi pánovi Janikovi Žadotovi, ako aj tieňovým spravodajcom za prácu, ktorú vykonali. Vysoko si to cením a považujem ju za dôležitú. Ako pri všetkých rokovaniach, aj tu je konečný výsledok kompromisom medzi zaujímami strán zapojených do tohto procesu, ako aj kompromisom medzi ašpiráciami a realitou. Podľa mňa je ten výsledok dobrý. Preto som sa tešil a považoval som za čest, že som mohol zastupovať komisiu pri podpisovaní e, tejto dohody dohody 30. E, septembra minulého roka. E, e, bol som rád, že výbor INTE jednomyselne hlasoval o legislatívnom uznesení, ktorým dal súhlas parlamentu s touto dohodou. Zajtra sa o tom bude hlasovať na plenárke. Ehm, pokiaľ ide o uznesenie, o ktorom sa teraz hovorí, chcel by som zdôrazniť, zdôrazniť ehm, zapojenie sa ehm, občianskej spoločnosti do overovania legitimnosti tohto systému. Hovorí sa o tom v odsekoch 13, 14 a 17 uznesenia. Eh, úloha občianskej spoločnosti je kľúčová pre zabezpečenie dôveryhodnosti systému, ale ak má byť účinná, je potrebné budovať kapacity, je potrebné zabezpečiť prístup k informáciám, ako aj k lesným oblastiam a treba tam zabezpečiť monitorov. My berieme na vedomie odporúčania, ktoré v tejto súvislosti sformuloval Európsky parlament. Niektoré obavy, ktoré boli uvedené v uznesení, ako je e, výrub tradičných lesov a tak ďalej, to sú niektoré veci, ktoré môže komisia riešiť v rámci tohto procesu, ale môžu sa vyžiadať e, celé roky, kým budú vyriešené. Preto by nebolo vhodné to, čo sa navrhuje v oceku 21, aby sa opera racionalizovala eh, schéma eh, vydávania licencií na výrob. Eh, tým by komisia zasahovala do záležitosti zvrchovaného štátu. Eh, ja však vítam celkovo pozitívny odkaz, ktorý eh, vysiela táto dohoda a uznesenie Európskeho parlamentu. Teším sa na rozpravu o tejto kľúčovej dohode. Znovu ďakujem za vašu prácu a za eh, seriózny prístup k tomuto dôležitému dokumentu. Ďakujem. Ďakujem za výbor pre rozvoj, pán Arsenis. Ja ďakujem. Som veľmi rád, že hovoríme o dohode s veľmi dôležitou krajinou, ktorou je Indone- Indonézia. Je to krajina, v ktorej sa nachádza jeden z najdôležitejších dažďových pralesov na svete, ktorý e, veľmi rýchlo ustupuje e, preto je veľmi dôležité zabraniť e, ústupu tohto dôležitého prírodného zdroja. Vyzývam komisiu, aby veľmi pozorne zaznamenala E, všetky tie e, informácie týkajúce sa fungovania e, systému ťažby dreva v Indonézii a aby zabezpečila riadne uplatňovanie tejto dohody. Chcel by som však vysloviť ocenenie tohto tomuto nástroju. Na rozdiel od mnohých ďalších e, obchodných dohod, ktoré sme podpísali, táto dohoda e, rešpektuje zvrchované práva krajiny a mala by byť vzorom aj pre ďalšie obchodné dohody s našimi partnermi. Chcel by som však povedať aj niečo skôr negatívne. Ako spravodajca Európskeho parlamentu pre zelenú knihu o ochrane lesov v zelenej knihe o ochrane lesov sa e, nerešpektovali e, tie e, požiadavky, ktoré vyslovil Európsky parlament, pokiaľ ide o prijatie príslušných právnych nástrojov komisiou. Ďakujem. A teraz Máme rečníkov za politické skupiny. Za EPP pani Göstinger, vážené pani, vážená pani predsedajúca, pán komisár, vy dnes hovorí o veľmi dôležitej dohode, ktorá je základnou súčasťou európskej stratégie e, trvalo udržateľného hodnot, e, spravovania e, lesnej pôdy. My sme my vieme, že to má veľký význam pri obchodoch s, dreva, s drevom, s tretimi krajinami. Legálny výrub, musí to byť legálny výrub, ktorý zabezpečujú tretie krajiny, s ktorými sú zavreté obchodné dohody. Je to veľmi špeciálna dohoda, ktorá zabezpečuje aj rešpektovanie práv na ochranu životného prostredia. Od roku 2013 je v Európskej únii eh, v platnosti nariadenie o eh, výrube lesa a hospodárení eh, s narábaní s drevom, preto nemôžeme v rámci Európskej únie podporovať ilegálny výrub keď potom máme bojovať s dopadmi, ktoré to má na životné prostredie. Množstvo údajov o ilegálnom výrobe lesa je skutočne málo prístupných. Každý rok sa však predáva ilegálne vyrúbané drevo približne za 1,2 miliardy eur. A my vieme však, že tie čierne odhady alebo tiniové odhady sú vo výške 10 a viac miliard eur. Medzi EÚ a republikou Indonéziou sa urobila takáto dohoda. Indonézia urobila množstvo krokov preto, aby vy aby eliminovala ilegálny výrub dreva. Keď si zoberieme tú veľmi ťažkú východnú pozíciu Indonézie, môžeme skutočne veľmi jasne rozpoznať pokroky, ktoré sa dosiahli. Nesmieme podľahnúť Eh, chybe merať Indonézii dvojitým metrom. Mnohé sa tam eh, zlepšilo, mnohé však ešte je pred nami. A Indone- eh, snahy Indonézie robiť reformu v sektore lesného hospodárstva, to je veľmi chválihodné. Okrem toho sú pod, je potrebné zaviesť a dobudovať kontroly a administratívne opatrenia. Myslím si, že toto je v tejto dohode dobre pokryté. My sme sa venovali certifikácii, ktoré by malo posilniť ešte viac efektivitu týchto krokov. Takisto sú v texte ukotvení mnohí stakeholdery. My sme sa takisto e, snažili zakomponovať do toho, um, dopady na životné prostredie a život občanov bez toho, že by sme stratili zo zreteľa ubezpečenie Indonézie, že má istotu v Európskom parlamente v prípade, že bude pokračovať v týchto reformách. Ďakujem za SAD. Pán Martin, dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem sa pridať ku kolegom, ktorí sa poďakovali kolegom Žadotovi za tú skvelú prácu nielen v tejto téme, ale aj pri iných eh, dohodách, kde sme eh, napríklad eh, ich uzavreli s Kamerunom, s Africkou republikou alebo Liberiou. Nigeria, pardon. Čiže samozrejme toto je veľká výzva, ale musíme sa jej venovať, pokiaľ chceme bojovať za biodiverzitu a proti korupcii. Európska únia v tejto oblasti má veľkú úlohu. My máme proste isté E, povinnosti, pokiaľ ide o to, aby sme zabezpečili, že konáme eticky. E, nestačí e, povedať, že nevieme, čo, skade toto drevo pochádza, čo s tým máme spraviť. Proste naši spotrebitelia chcú, aby kupujeme, aby sme kupovali to drevo e, trvodržiteľným spôsobom, aby sme neohrozovali tým e, životy alebo udržateľnosť e, daného hospodárstva v iných krajinách. Ako už tu bolo povedané, naozaj je to v Indonézii jeden z najväčších pralesov na svete a má tam, alebo sú tam viaceré výzvy, najmä pokiaľ ide o korupciu. Podobne ako iní kolegovia tiež akceptujem, že indonéska vláda spravila veľké kroky, aby bojovala proti takému nezákonnému E, nezákonnej ťažbe. A takisto ma teší, že spravili niečo preto, aby monitorovali dovoz e, dreva do Indonézie, aby teda nedochádzalo k tomu, že e, sa to úvozoka preperia a potom ilegálne zase vyvezie z krajiny. Ale potom ako spravodajca chcel by som ich pozbudiť v tom, aby šli ešte ďalej. Máme tu iniciatívu, ktorá sa napríklad týka tej online mapy, ktorá vlastne sleduje dané produkty, ale je podstatné, aby aj nezávislé spoločnosti z občianskej spoločnosti mohli e, monitorovať fungovanie takéhoto nástroja. Dúfame takisto, že tento systém bude k dispozícii aj pre menších obchodníkov, ktorí používajú drevo a počul som, že e, sú tu isté návrhy, aby družstva mohli tento systém využívať. Takže je tam istý pokrok pri tejto dohode, ale chcel by som poprosiť e, aj e, komisiu, aj Noreskú vládu, aby ešte úzko na to spolupracovali, aby naozaj táto dohoda bola úspešná. Ďakujem pekne pani Bede. Dve minúty za ode. Tí z nás, ktorí e, máme problémy e, s veľkou e, deštrukciou e, e, pralesov, musíme pogratulovať Indaskovani k tomu, a, že sa snaží e, dosiahnuť pokroky v oblasti ochrany svojho e, práve sa táto dobrovoľná e, dohoda e, bude fungovať ako jasný signál, že my podporujeme túto snahu. Je to odhodlanie Európskej únie regulovať ťažbu tropického dreva trvalo udržateľným spôsobom a tak, aby sa to dalo vždy vystopovať. Čiže toto všetko je v poriadku, ale naďalej máme veľké bojy, pokiaľ ide o to, akým spôsobom Indonézia reguluje svoje lesné zdroje v rámci toho systému SPLK, vlastne toho certifikačného systému. Áno, ide do, dobrým smerom a každý pokrok je vítaný, ale SPLK, potre, SPLK potrebuje ďalšie um, politické e, politickú podporu, aby tí ľudia, ktorí tento kódex nedodržiavajú, aby tí boli naozaj aj prísne e, trestaní. A až potom sa e, dosiahne to, že budeme plne túto implementáciu budeme plne dôverovať. E, 10 tropického eh, dreva z Indonézie eh, dochádza alebo prichádza do Európy, ale až 90 do krajín, kde eh, tie environmentálne normy sú oveľa nižšie, kde proste korupcia v súvislosti s obchodovaním s tropickým drevom je oveľa vyššia. Tropická deforestácia a mm, teda uvoľňovanie CO2 do atmosféry, to sú veci, ktoré sú pre nás všetkých dôležité Takže musíme jasne povedať, že pokiaľ budeme súhlasiť s touto dohodou, je to malý krok správnym smerom, e, aby to bolo ľahšie vystopovateľné, aby sme lepšie chránili tento prales, aby sme mohli pomôcť e, tomu, aby Indonézania potom mohli požadovať tie isté normy aj od svojich iných e, klientov. Ale aby sme sa nemysleli, že týmto sme celý problém vyriešili. Ďakujem. Per il gruppo GUE, onorevole Marfi. Yeah. Ďakujem. Robert Green eh, povedal, v prírode nie sú ani odmeny, ani tresty, sú tam len dôsledky. A dôsledky deforestácie sú zlé pre život, pre biodiverzitu a pre všetkých žijúcich na tejto planete. Deforestáciu má na svedomí človek a priamo súvisí s korupciou, podvodmi, praním špinavých peňazí a chamtivosťou Rozsah deforestácie v Indonézii je alarmujúci. E, dopyt po palmovom oleji e, je v tomto smere veľkým problémom. Nadnárodné firmy vrátanie Unileveru, Nestle, L'Oreal, Hershey a ďalšie e, sú patria k tým, ktoré sú za to zodpovedné. Ja som za všetky kroky ktoré e, majú zamedziť nelegálnemu výrubu, ale zároveň je potrebné, aby parlament identifikoval potenciálne nedostatky tejto schémy. Zapojenie občianskej spoločnosti je nevyhnutné, pretože e, je potrebné, aby sa odňali licencie tým spoločnostiam, ktoré boli usvedčené z prania špinavých peňazí. Ďakujem. Teraz catch the eye, eh, eh, pán Bielan. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. S veľkou radosťou som prijal podpísanie dobrovoľnej dohode o partnerstve s Indonéziou, ktorá by mala viesť k napraveniu a vyrovnaniu globálneho lesného hospodárstva. Táto krajina je závažným exportérom dreva, ale nekontrolovaná ťažba vedie k nerovnováhe v životnom prostredí. Táto partnerská dohoda umožní, presa, do, umožní dovoz indonéskeho dreva na európsky trh, ale dúfam, že pri najmenšom to bude mať odraz aj v legálnej hospodárskej sfére v Indonézii a zabraní to korupcii a špekuláciám. Ďakujem. Eh, Teraz má slovo um, komisár Potočník, nech sa páči. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcela poďakovať eh, váženým poslancom za ich eh, podporu a chcem sa im poďakovať za upozornenie e, komisie, pokiaľ ide o implementáciu dohody a situáciu v teréne v Indonézii. Mnohí z vás ste to povedali veľmi jasne. Indonézia je mimoriadne dôležitá krajina a skutočne to stálo za tú námahu a sme veľmi radi, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu. Uvedomujeme si, že tu ešte stále existujú isté problémy a vieme aj to, že je tu snaha o ich riešenie. My si to uvedomujeme a som si istý, že implementácia bude v tomto smere rozhodujúca. Indonézia bude aplikovať rovnaký systém na vývoz do iných eh, častí sveta, na iné trhy, vrátane Číny. Komisia samozrejme bude ochotne informovať Európsky parlament o pokroku implementácie dohody s Indonéziou a aj o tom, akým spôsobom sa riešia tie e, veci, na ktoré ste poukázali vo, vo vašom uznesení e, vzhľadom na to, že ste mi položili konkrétnu otázku o lesnej stratégii, Musel by som e, sa na to pozrieť bližšie, pretože nemôžem sa k tomu vyjadriť bez toho, že by som mal podrobnejšie informácie, ale slubujem, že tak urobím potom, ako si tieto informácie overím. E, teraz môžem povedať len toľko, že uvedomujem si, že tie možnosti e, členských štátov boli obmedzené, pokiaľ sme hovorili o les lesoch. My neprestajne eh, E, členské štáty nás neprestane upozorňujú, že toto je e, záležitosť, ktorá spadá pod zásadu subsidiarity. Ale ja si to ešte overím a poskytnem vám neskôr odpoveď. E, súhrnom teda, pokiaľ ide o odkaz parlamentu, ten je úplne jasný a spolu s indoneskými partnermi, s členskými štátmi, ktoré podporujú túto iniciatívu, legislatívu. Komisia musí načrtnúť a účinne uplatňovať e, cestu k, e, tejto, e, k plneniu tejto dohody. Je to nevyhnutné z hľadiska trvalo udržateľného riadenia indonéskych lesov a všetkých, ktorí od týchto lesov závisia. Ďakujem. Slovo má spravodajca na dve minúty, pán Žadu. Ďakujem, vážení kolegovia, ďakujem aj pánovi komisárovi. Cieľ tohto uznesenia, ako ste to dobre pochopili, nie je pridávať nové právne podmienky k partnerskej dohode, ktorá bola prijatá. E, máme dohodu, máme právne podmienky, ktoré sú záväzné pre strany a parlament k tomu nemusí nič pridávať a vytvárať právny chaos. Samozrejme, a poukázali na to viacerí kolegovia, treba sa uistiť o tom, že licencie, licencie ktoré boli vydané, by mali zaručiť európskym občanom a spotrebiteľom, ako aj európskym orgánom, že to drevo skutočne pochádza z udržateľného systému, že to drevo je označené, e, certifikované a legálne. Toto je ten cieľ, pretože ak by sme niekedy e, konštatovali, že e, tieto dodané toto dodané drevo nezodpovedá týmto podmienkam, tak e, bolo by to porušením. E, preto by som chcel poďakovať za vaše zapojenie sa. E, ďakujem za to, že ste nám vysvetlili, aký pokrok sa urobil aj na indoneskej strane pri systéme overovania. A my ako Európsky parlament k tomu chceme prispieť rovnako ako vy zo strany komisie komisie a rovnako ako indonéske orgány, aby sme prispeli k ochrane klímy, k ochrane biodiverzity a k e, prospech všetkých, ktorí žijú e, z týchto produktov lesa. E, ďakujem, teraz uzatvárame diskusiu. Všeobecnú rozpravu pardon, na tému Indonézie a hlasovať o uznesení sa bude zajtra o 12. Ďalším a posledným bodom našej nášho zasadnutia dnes je otázka na ústne e, zodpovedanie sú ostrovie Špicvergy a jeho rybolovné zdroje.